Good morning. We will start. Príjemné predpoludnie, začneme toto rokovanie. Budeme pokračovať. A síce schválením programu schôdze. Ak všetci súhlasia, môžeme program rokovania považovať za schválený. Nikto sa nehlási, nikto neprotestuje. Prejdime k druhému bodu. del eh, informe intermedio de la estrategia predstavenie predbežnej správy Európskej stratégie na boj z, proti obchodovaniu s ľuďmi Máme teraz spoločné rokovanie s výborom LIBE. Eh, eh. Máme tu pána Moralesa, po mojej ľavej strane sedí pán predseda výboru LIBE. Mysleli sme si, že by to bolo zaujímavé a dôležité uskutočniť eh, rozpravu, ktorú som už uviedla Ide taktiež o rokovanie európskych koordinátorov na boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Pani kolegyňa naša je zodpovedná za to, aby sa koordinovali politiky a zabezpečila komunikácia na túto tému medzi európskymi inštitúciami pri príležitosti 18. októbra, ktorý bol vyhnásený za deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Komisia vypracovala predbežnú správu, ktorú pani Vysilia teraz predstaví. Ďakujem vám, že ste prišli k nám do výboru a rada by som jej teraz odovzdala slovo, ale najskôr bude hovoriť pán Morales ako predseda výboru LIBE. Um, Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za to, že e, ste skoordinovali toto spoločné stretnutie dvoch výborov spolupráca medzi našimi výbormi v tejto mimoriadne dôležitej otázke obchodovanie s ľuďmi je dôležitá a nie nová. Začala sa ešte počas predchádzajúceho e, funkčného obdobia, keď sa prijela smernica o prevencii a boji s e, obchodovaním e, s ľuďmi. Je to prvá taká smernica, pokiaľ ide o hmotné právo od e, schválenia zmluvy. E, táto smernica e, rata s ustanovením koordinátora pre boje s obchodovaním ľuďmi. Ide o globálnu stratégiu Európskej únie. Považujem za dôležité riešiť problém obchodovania s ľuďmi, čo je veľmi dôležitá forma organizovanej trestnej činnosti a má rozsiahle dôsledky. Predovšetkým ide o porušenie základných ľudských práv a pre, v mene výboru VB vítam pani Vasiliadu. E, e, vyzdvihujeme prácu, ktorá už urobila a jej e, správa je mimoriadne dôležitá. Počas ostatných dní sa hovorí aj o takýchto prejavoch otroctva aj v mojom domovskom štáte Takže v každom prípade odovzdávam vám slovo späť, aby ste mohli uviesť pani Vasiliadu, aby sme mohli potom pokračovať v našom rokovaní. Alebo chcete, aby som to urobil ja? V poriadku, ospravedlňujem sa. Bol som dnes príliš oficiálny, príliš možno, že nadmieru e, e, zdvorila. Teraz odovzdávam slovo pani Marie Vasiliadu, našej koordinátorky v otázke boje proti obchodovaniu s ľuďmi. Myslím si, že má k dispozícii 20 minút. Tak to robíme vo Fibore e, Líbe a potom odovzdáme slovo členom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem steným Euró- europoslancom za to, že ste mi dnes umožnili porozprávať vám o tom, čo sa nám podarilo dosiahnuť v rámci realizácie e, našej politiky pre boj e, proti e, obchodovaniu s ľuďmi. Európsky parlament bol našim stálym spojencom. Vy ste vydrili podporu všetkým oblastiam, ktoré spadajú pod moju pôsobnosť. Máme pomerne ambiciozný politický a legislatívny rámec spolu s Európskym parlamentom a vďaka vašej úlohe ako E, spolu legislatorov. Teraz máme novú komisiu a príslušný kom, e, komisár pán Vromopoulos, ďakujem mimochodom za otázky, ktoré ste e, adresovali jemu, jasne sa vyjadril, že je to jedna z priorít komisie, aby sme dali veci do súvisu. Samozrejme, Európska únia si uvedomuje, že e, obchodovanie s ľuďmi je predovšetkým závažným porušením základných ľudských práv a po druhé e, e, významná forma organizovanej trestnej činnosti. A pripomínam, že je to jediná forma organizovanej trestnej činnosti, ktorá je explicitne zakázaná v v Charte základných práv Európskej únie. Keď hovoríme o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, e, tým mm, pádom e, e, chránime základné práva a vaše dva výbory sú príslušné. Ide o otázku bezpečnosti, o cezhraničný fenomén a členské štáty si s tým neporadia sami o sebe. A členské štáty to preukázali e, aj na základe svojej spolupráce na úrovni únie. Musíme pristúpať k tomu multidisciplinárne a pôsobiť na všetkých úrovniach. Ako sa už o tom hovorila, e, poviem vám e, o našej činnosti počas ostatných dvoch rokov. A v oktobri máme deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi v Európskej únii. V súčasnosti práve teraz Existujú desiatky, e, dokonca e, stovky tisíc ľudí, ktorí e, sa zdržujú proti jej vlastnej voli a sú nutené poskytovať svoje služby. Častokrát som sa stretovala v chránených domoch s týmito ľuďmi, ktorých sa podarilo identifikovať. A to je len vrchol ľadovca. Častokrát počujeme hororové príbehy, ktoré sa dejú vedľa, ktoré ovplyvňujú nás všetkých. Netýka sa to e, e, e, iba niekoľkých jednotlivcov, čo by bolo samo o sebe tiež závažné. V období medzi rokom 2010 až 2012 30 z 30 162 ľudí, mužov, žien, deti, boli registrované ako obete obchodované s ľuďmi v Európskej únii. To znamená, že minimálne tento počet ľudí majú e, zrušený život e, e, rodiny. Vieme, že to je skrytá forma trestnej činnosti, že veľmi dobre sa v tom neorientujeme, treba zvyšovať informovnosť a tak ďalej. Ale nesúhlasím s tým. E, e, je možno, že títo ľudia e, pripravujú nám chleb, mm, oblečenie. Niekedy na uliciach si pýtajú peniaze alebo poskytujú proti svojej vôli sexuálne služby. Pracujú niekedy v stavbníctve, niekedy poskytujú domáce práce. Mnohí z nich sú nutení poskytovať svoje služby a častokrát nevedome využívame takéto služby. Ako som uviedla, existujú registrované e, e, e, obete. 80% z nich to sú ženy, 70% obchodníkov to sú muži a 16% registrovaných obete to sú deti, devčata a chlapci. Najširšou formou vykoristovania je sexuálne vykoristovanie 69% a gro týchto obetí to sú ženy a devčata 95% obetí sexuálneho vykoristovania to sú ženy a devčatá. E, máme tisíc detí, e, ktorí sa stali obetemi obchodovania na účely sexuálneho vykoristovania. To sú iba e, zistené, registrované obete. To sú tí, ktorí mali to šťastie. V prípade vykoristovania na trhu práce máme 19% a z toho 71% to sú muži a chlapci. Čo je eh, ešte veľmi zaujímavé, a to by som chcel zdôrazniť pred vašimi výbormi, je to, že dve tretiny, 65 eh, eh, obetí pochádzajú z krajín Európskej únie. To znamená, predovšetkým ide o Rumunsko, Bulharsko, Holandsko, Maďarsko a Polsko. A ostatné obete predovšetkým z Nigérie, Brazílie, Číny, Vietnamu a Ruska. To znamená, že väčšina E, páchateľov a obetí to sú občania Európskej únie. Prečo to zdôrazňujem? Treba e, zabezpečiť e, koncepčný prístup k tejto otázke. Častokrát hovoríme, že obchodovanie s ľuďmi a vykoristovanie je to to isté, ale je to medzinárodné právo, je to právo Európskej únie, ktoré obsahuje jasné definície a hovoria o rozdiele. Samozrejme, realita je veľmi zložitá. Nemôžeme jednoducho rozlišovať a niektoré e, e, obete obchodovania s ľuďmi konečnom e, e, dôsledku sa stávajú e, obetemi obchodovania s ľuďmi a nie všetci, všetky obete obchodovania s ľuďmi začali svoju cestu v rámci pašovania do Európskej únie. Vieme, že globálna správa o obchodovaní s ľuďmi OSN, OEDC má rovnaké tendencie a využíva obdobné údaje je to smutné, ale je to povzbudivé. To znamená, že minimálne z hľadiska analýzy eh, údajov sme eh, na správnej ceste. Chcela by som Eh, upozorniť, že nehovoríme iba o číslach. To sú skutoční ľudia a ich životy. Ak máme 10-12 tisíc, samozrejme musíme to zohľadiť na našej politike, ale musíme eh, si predstaviť, eh, čo všetko zažívajú, v akejže re- realite. A to znamená, že musíme sa sústrediť na prevenciu, na trestné stíhanie obeti, pardon, páchateľov a ochranu obetí a musíme e, pristupovať s prehľadnutím na ľudské práva a musíme byť e, e, vedomi rodovej špecifiky. Samozrejme je veľmi dobré, že máme koordinátora, ktorý odporúča niečo, ale ide o aj právne záväzné veci v oblasti prevencie, trestného stíhania s prihľadnutím na požiadavky rodovej rovnosti a špecifika detí. To sú štáty. Takže v tomto E, zmysli a ja som výsledkom e, mm, e, smernice článku 20 tejto smernice a snažím sa koordinovať túto činnosť, zosolaďovať všetky aktivity, takže z hľadiska legislatívy máme veľmi vysiozný právny ramec, ktorý by mali transponovať všetky členské štáty 6. apríla minulého roku komisie si počínala veľmi proaktívne a e, s potešením vám oznámim, že 25 členských štátov už oficiálne oznámili komisii, že urobili e, transponovanie tejto smernice a Nemecko a Belgicko tak musia učiniť. To znamená, že analizujeme všetky informácie, ktoré nám poskytli členské štáty a v žiadnom prípade nebudeme váhať, aby sme zabezpečili kompletnú trans- kompletné transponovania. Ale máme aj politiku, ktorá podporuje túto smernicu a členské štáty. To, to je stratégia únie, s ktorou vás teraz oboznámim v rámci mojej správy. Táto stratégia je veľmi ambiciózna, e, e, vnútorne logická a komplexná a nie preto, že som si vymyslel tento dokument. Mnohí, eh, eh, zainter, mnohí zainteresované strany boli eh, do toho angažované a sú rovnako autormi a preto to uvítal parlament a rada vo svojich záveroch. Takisto aj občianská spoločnosť, čo je veľa vravné. Správa pripravená v polovici obdobia, ktorá už bola prezentovaná, hovorí o tom, čo sa podarilo doteraz dosiahnuť v rámci spolupráce s členskými štátmi, s občianskou spoločnosťou s 8 organizáciami OSN a mnohými útvarmi komisie. A takisto e, na základe spolupráce s krajinami mimo únie. To znamená, že robili sme inventúru toho, čo sa podarilo dosiahnuť. Sme e, hrdí e, E, um, e, pretože e, my a členské štáty urobili všetko, čo sme sa vzali urobiť. Takže medzi dôležité veci patrí pokračovanie fungovanie neformálnej sieti národných spravodajcov. Dá sa povedať, že sme posilnili túto sieť a teraz fungujeme ako sieť. Členské štáty a komisie e, veľmi úzko spolupracujú. Vytvorili sme platformu Európskej únie a e, občianskej spoločnosti. Je tam zastúpené viac ako 100 mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia v oblasti boja proti e, obchodovaniu s ľuďmi a funguje to dvomi smermi. Jednak informujeme mimovládne informácie o tom, čo sa robí na úrovni Európskej únie s tým, aby sme šírili e, účinky v celej Európskej únii. A predovšetkým e, e, sa učíme od mimovládnych organizácií a musíme, teda môžeme pochopiť viac na základe ich skúseností. Som hrdá na tom, E, spustili sme elektronickú platformu, pretože nemôžeme, nedokážeme e, sa stretnúť e, fyzicky, ale vďaka tejto elektronickej platforme si vyviniame informácie, správy, skúsenosti a je to zrkadlené v našej správe. Zverejnili sme viaceré usmernenia a príručky, o to nás žiadali členské štáty, o identifikácii obetí, o ich právach, o poručníctve v prípade detí. Je to veľmi mm, rozsiahly zoznam a e, Takisto sme urobili štúdie zraniteľných skupín judikatúry o, o, o prevencii, o rodovom rozmere tohto problému. Takže pre deň boja e, s obchodnými s ľuďmi zverejnili sme správu Eurostatu a rada zodpoviem prípadné otázky. Je tu e, správa v polovici obdobie o samotnej stratégii a tretím prvkom tohto balíčka je druhá správa o implementácii smernici o povoleniach na dočasný pobyt pre e, obete mimo Európskej únie. To chráni ľudské práva obeti a poskytuje stimuly pre obete, aby spolupracovali s príslušnými orgánmi v boji proti sieťam páchateľov. Je to ale tak, že pri výsledkoch sme videli to, že smernicu nevyužívajú členské štáty v svojej, v jej plnom rozsahu, neuplatňujú v jej plnom rozsahu. Niekoľko slov o niekoľkých rôznych oblastiach. Číslo jedna sú deti. Zamerali sme sa na deti, ktoré sú veľmi zraniteľné z hľadiska viktimizácie a na obchodovanie. Väčšina obetí bola informovaná IOM a väčšina obetí, ktorá je zachytená, stáva obeťami. Je to taký začarovaný kruh. E, v decembri spolupracujeme s agentúrami pre práva a pripravili sme príručku na, po, na posilnenie ochrany detí a opatrovníctvo detí, ktoré boli obeťami obchodovania. Je niekoľko projektov, E, na ochranu detí. Povie sa, že je len 16 obetí, ale e, e, musíme sa zamerať aj na ne. Musíme sa snažiť odviesť prácu čo najlepšie. Musíme pracovať na systémoch ochrany dieťaťa, takže komisia teraz pracuje na oznámení, ktoré by pomohlo deťom a ktoré by boli prijaté potom v roku 2015. Chcem ešte hovoriť aj o rodovom rozmere. Nie len preto, že by tu boli naši kolegovia z výboru pre ženy, ale preto, že o tom hovorím vždy. Smernica hovorí o potrebe rodového prístupu pri obchodovaní s ľuďmi a naša stratégia zdôrazňuje potrebu pochopiť aj tento rozmer obchodovania. Pred dvomi rokmi v OSN došlo k uznaniu obchodovania žien a detí ako e, rodového násilia. Potom sú to aj iné obchod, formy obchodovania, vykoristovania, napríklad nutenie sobáše a podobne, ale to všetko v svojej podstate predstavuje násilie proti ženám. E, a je to niečo, čo je veľmi dôležité v každej etape procesu obchodovania. Ženy, dievčatá sú zraniteľné, vykorisťovateľné, potrebujú pomoc a podporu. A keď hovorím o rode, tak keď to nie je jediná vec, ktorá by mala byť na mysli, keď o tom hovoríme, ale je to jedna z nich, je to sexuálne vykorisťovanie. Hovoríme o prostitúcii a pouličnej prostitúcii, prostitúcii bordeloch doma, v kluboch, baroch, výrobe pornografie, eskortnej služby. To je všade, tam je prostitúcia, na to poukazuje výsledky Eurostatu. Policajti, policajné zložky a Europol e, policajné zložky členských štátov Europol hovoria, že je veľmi silné prepojenie medzi prostitúciou, obchodovaním a organizovaným zločinom. Nehovoríme, že prostitúcia, obchodovanie na sexuálne využívanie je to isté, ale je to veľmi rizikový sektor. Je tu takáto možnosť tejto cesty. Hovorím o tom, pretože viem, že existuje uznesenie parlamentu o prostitúcii a obchodovaní z mája 2013. Vieme toto, poznáme to odporúčanie správu a snažíme sa plniť odporúčania správy. Správa sa zaoberala obchodovaním na účely sexuálneho využívania a vidíme, že E, e, sexuálne vykoristovanie je európsky zločin a môžeme uplatňovať spoločné pravidlá trestnej spravodlivosti, ale e, pokrývame len sexuálne vykorisťovanie, nie prostitúciu. A pokiaľ je obchodovanie z roku 2011, tak tam je aj prostitúcia. A členské štáty majú rôzne politiky v oblasti prostitúcie. My nemáme európske pravidla v tejto oblasti. Takže keď hovorím o sexuálnom vykoristovaní, hovorím o trestnom čine obchodovania za účelom sexuálneho vykoristovania. A keď hovoríme o rode, chcem zdôrazniť, že hovoríme aj o chlapcoch a mužoch, ktorí sú tiež obeťami rôznych foriem vykoristovania, aj sú pri prítomní pri vykorisťovaní na účely práce. Aj títo osoby potrebujú prístrežky, ochranu, informovanosť, musia mať pocit, že môžu ísť na políciu a podobne. Takže keď hovoríme o vykorisťovaní na účely práce, tak e, musíme v tejto oblasti pochopiť oveľa viac. Máme mnoho projektov, Teraz máme štúdiu, judikatúru o takomto vykoristovaní v členských štátoch a snažíme sa čo najlepšie pochopiť tento jav, pretože to, že ľudia nie sú identifikovaní, neznamená, že sa to nedieje. Nebudem hovoriť o ostatných formách vykoristovania. Chcem len pripomenúť, že máme ľudí, ktorí sú nútení do domáceho nevoľníctva, e, predstieraných sobašov, E, nútení do e, odovzdávania svojich orgánov, zapájania sa do trestnej činnosti a podobne. Takže to, o čom hovoríme, je o kupovaní a predávaní ľudí na účely služieb. Vo výbore Libe, keď hovoríme o ľudských právach, tak je to ten vrchol, nie predávať a kupovať ľudí. Hovoríme, že ľudia sú zraniteľní z dôsledku chudoby, v dôsledku konfliktov, nerovnosti. Ale ja si myslím, že to tak nie. Ja nesúhlasím. Dve tretiny svetového obyvateľstva žijú v chudobe, žiaľ, možno rastúcej. A nie všetci sú obeťami obchodovania. Obchodovanie nastáva z dvoch jasných dôvodov. Pretože je to veľmi ziskové a pretože je tu taký dopyt. Keby to tak nebolo, by nebolo obchodovanie predsa, že nerovnosť existuje, konflikty existujú, chudoba existuje, ale by nebolo obchodovanie. A to je to, čo uznáva aj Europol a hovorí sa o rastúcom dopite dokonca v správach. Za každou obeťou je pachateľ a taktiež je tam niekto, kto žiada takúto službu my hovoríme o 150 miliardách eur zisku z nútenej práce za rok. Taktiež hovorím, tieto peniaze, týchto 150 miliard, to je pre obchodníkov, ale poďme ďalej, to sú ale peniaze pre právnikov správneho obrodu v, v, v legálnom e, sektore niekedy zatvárame oči alebo to proste nevidíme, zoberme si pomocníckov domácnosti. Takže za všetkými takýmito ľuďmi sú zákazníci, používateľia my, európsky občania, ktorí majú zisk z toho, že využívajú služby obetí obchodovania. A veľmi často sú títo ľudia najímaní online a Europol nám hovorí, že internet dnes zohráva kľúčovú úlohu pri obchodovaní s ľuďmi. Chcem ale zdôrazniť, že obchodovanie si vyžaduje aj úzku spoluprácu z našej strany s odborníkmi na kybernetickú počítačovú trestnú činnosť. V roku 2015 chceme pripraviť informáciu o takýchto väzbách na internet Pokiaľ ide o dopyt, tak ja nehovorím ľuďom, že by sme mali znížiť e, dopyt. Smernica jasne hovorí, členské štáty majú povinnosť konať, aby sa znížil dopyt po všetkých formách obchodovania s ľuďmi. Členské štáty majú tiež povinnosť aby najmenej uvažovali o zavedení trestnej činnosti, teda o zavedení trestného činu z využívania služieb obeti obchodovania s ľuďmi a v roku 2016 musíme o tomto pripraviť správu. Jednoducho ide o to, že máme posúdiť tu, že či máme skriminalizovať trestný čin. To považujem za veľmi malé. tento výbor by sa mal snad zamyslieť nad tým, kde e, sa uvažuje takýmto spôsobom, keď vieme, že tu je trestná činnosť, úmyselne sa do nej zapájame a táto osoba, ktorá sa tam zapája, nie je kriminalizovaná. Čo bude teda alternatíva beztrestnosť? Okrem toho, smernica o sankciách zamestnávateľov z roku 2009 má trestné sankcie pre tých zamestnávateľov, ktorí uh, zamestnávajú ľudí, ktorí sú obeťami trestného činu obchodovania s ľuďmi a zamestnávate takéto osoby. To znamená, je tu občan tretej krajiny a je obeťou, tak e, ste kriminalizovaní. Ak je obeťou e, človek z EÚ, nie ste kriminalizovaní. Čiže musíme prehodnotiť právny rámec, to musíme urobiť v partnerstve, ale veľa sme pracovali s rôznymi sektormi, e, ve, a na všetkých úrovniach, aby sme túto otázku riešili. Pracujeme aj na externej dimenzii obchodovania. Musíme vybudovať partnerstva s nečlenskými krajinami. Máme e, rôzne podklady pre túto činnosť a pri druhej správe o vykonávaní tejto činnosti máme mnoho krajín. Ukrajina, Brazília, krajiny východného partnerstva a ja som za komisiu zodpovedná za koordináciu tejto práce spolu s našou vonkajšou službou. Takže čo musíme urobiť? Pracujeme na e, dimenzii bezpečnosti, na prevencii, pracujeme na ochrane obetí, pracujeme v partnerstve na rôznych úrovniach a od komisie môžete očakávať tri správy. Správu o transpozícii smernice, to je štandardná prax. Potom správu o trendoch, to bude prvá správa tohto typu, o situácii v obchodovaní s ľuďmi v členských štátoch a po článku 20, to je to, čo teraz robím, tak členské štáty mi musia postúpiť informácie, o obchodovaní v členských štátoch. Ja pripravím správu na európskej úrovni a pripravím ju komisii. A tretia správa je známa správa k článku 23. Ten sa zaoberá kriminalizáciou tých, ktorí vedome využívajú tých, ktoré sú obete obchodovania. Takže to, čo som vám, dámy a po, páni, povedala, pani, pani a panie poslanci, je, že máme legislatívu, máme dobrú legislatívu, Môžeme mať politiky a máme veľmi aktívne politiky a môžeme financovať a my sme zabezpečili, že peniaze sú na priority, takže máme všetko, ale máme stále veľa obetí, pretože zákon sa nevykonáva a nevykonáva sa politický rámec a pokiaľ nebudeme pracovať na vykonávaní, tak môžeme povedať, že sa klameme že klameme našu spoločnosť, že zlyhávame a zlyhávame v očiach každej obete. A môžem to stále opakovať, možno to znie niekedy ako také mondené, ale hovoríme o eradikácii, o čom inom môžeme hovoriť. Predsa nič iné nie je dostatočné, všetko ostatné je úražkou obeti obchodovania. A ja vždy hovorím, že zatiaľ, čo my tu sedíme v tejto miestnosti a o tom hovoríme, ľudia miznú, sú znásilňovaní, ohrozovaní, zabíjani. Proste ja, sú tu stále hodiny, ktoré týkajú, týkajú tu na mojej ruke, ale týkajú aj nad životom týchto obetí. Ďakujem. Thank you, Ďakujem pekne, pani Vasiliadu. vo vašej vystúpení na tomto výbore ste povedali viaceré dôležité veci. E, bežne hovoríme o tom na našom výbore. Ďakujem pekne za vašu prácu. A teraz e, začíname rozpravu. Musím e, povedať, že sa prihlásili viacerí a žiaľ, musím vás požiadať, aby ste nehovorili dlhšie ako dve minúty maximum. Pani Het Tack så mycket Mirja och än en gång välkommen hit. Ďakujem pekne. A srdečne vás tu opäť vítame. Dúfam, že sa s vami budeme môcť stretávať aj častejšie, pretože téma e, obchodovania s ľuďmi je veľmi dôležitá. Mám dve otázky. Po prvé, oznámenie komisie o obchodovaní s ľuďmi uvádza, že ženy a, ľudí, ženy a muži sú rôznym spôsobom týmto problémom dotknutí. E, uvádza sa tam aj sexuálne vykorisťovanie detí, tak ako ste to už správne uviedli aj vy. Tohto roku Europol a aj Európsky parlament poukázal na súvislosť medzi nútenou prostitúciou a obchodovaním s ľuďmi. Ja si kladiem otázku, aké dôsledky, dopady z toho môžu vyplynúť. Ďalšia otázka to je to správne správe bolo uvedené, že sa v súčasnosti vypracúva štúdia, ktorá by mala zmerať efektivitu preventívnych opatrení. Táto štúdia by mala byť e, v prvom pol roku roku 2015 zverejnená, čiže celkom e, skoro, rýchlo. Mohli by ste nám k tomu povedať detaily? Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Sibel, prosím. Thank you very much. First of all, I fully... Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade plne podporujem to, čo ste stručne spomenuli, keď ste hovorili o rozdieloch, ktoré niekedy existujú medzi pašovateľmi a obchodníkmi s ľuďmi. Je to dôležité aj pri našej rozprave, ale v niektorých iných oblastiach, kde používame tieto výrazy ako vzájomne zameniteľné. Pokiaľ ide o rôzne formy obchodovania s ľuďmi a o rôzne e, e, e o oblasti E, kde e, zistíme takéto obete, či už ide o prostitúciu alebo inde, nemôžem si nepoložiť otázku o tom, čo všetko robia členské štáty. Či sa e, naozaj sa vkladajú do bojovania, boja proti niektorým formám obchodovania, pretože vždy existuje niekto, kto o tom vie, napríklad pekáreň. A možno, že kupujúci nevie o tom, že pekár je obeťou e, obchodovania s ľuďmi, ale samotný pekár a majiteľ pekárne o tom nepochybne vedia. A niekedy nadobudám dojem, že v podstate e, zarábajú na tomto obchodovaní e, s ľuďmi, pretože platia nižšie mzdy, ak vôbec niečo platia. Čiže nepochybne vedia o tom, že na tom zarábajú, ale e, zdá sa, že členské štáty nekonajú účinne proti takýmto a obdobným formám obchodovania s ľuďmi, najmä pokiaľ ide o prostitúciu. Čiže pýtam sa, aký máte vy dojem e, ohľadom toho, nakoľko efektívne si počínajú členské štáty, e, alebo je to celoeurópsky problém? Thank you. Ďakujem pekne, pán Vasil. Thank you very much. Uh, Ďakujem pekne za prezentáciu. E, dve otázky. Poprvé, aké percento týchto chlapcov a devčat sú odvlečené? Alebo a aké percento z nich sa stavajú obetemi obchodného, e, e, obchodovania s ľuďmi, pretože e, ich nutia rodičia alebo rodinní príslušníci. A z akého dôvodu opúšťajú svojich milovaných príbuzných? Prečo k tomu dochádza? To je podstata mojej otázky. Ďakujem. Madame Bimber. Pani Bimber. Ďakujem pekne. Ďakujem za zaujímavú prezentáciu, za túto správu. Mám dve otázky. Poprvé, ak krajina ilegálne pristahovalectvo nechce trestať alebo sledovať, ako napríklad v mojej vlastnej krajine, vo Švedsku, hraničné orgány e, nemajú celkom dobré možnosti robiť kontroly totožnosti, čo potom vedie k e, nárastu počtov ilegálnych e, pristahovalcov a taktiež sa na európskych uliciach vyskytuje čoraz viac žobrákov. Ehm, ako rozšírený je tento problém na západe? a severe Európy. Ja by som vám mohla vás mohla informovať o situácii vo Švedsku, kde sa oficiálne popiera, že by žobráci existovali. M- môže takáto oficiálna politika dokonca zhoršiť situáciu takýchto žobrákov? Ďakujem. E, Madame Bosenberg? Pani Fosenberg. Ďakujem, pani predsedníčka. Pani Vasilia, rada by som sa vám poďakovala za veľmi detailné vysvetlenie symptómov obchodovania s ľuďmi a s ľudskými orgánmi. Aj toto ste uviedli. A venovali ste sa najmä skupine detí a maloletých. Rada by som uviedla následovne. Veľmi správne ste povedali, že veľa ľudí je zapojených do trestných činov je vysoký dopyt, ale aj ponuka a je teda potrebné rozumieť tomu, že napríklad lekár, ktorý dostane objednávku na o odobratie orgánu pri operácii, aby sa tieto dali použiť ďalej v obchode, že takýto lekár tiež robí niečo, čo môže byť potrestané ako trestný čin. Treba preto skontrolovať, prečo napríklad toto dieťa teraz leží na operačnom stole a prečo sa mu odoberá oblička. Sú tam určité rutiny a zvyky, najmä obličky sú veľmi často odoberaným orgánom, poznám to z Grécka. V každom prípade, a vy ste to už povedali, je to tak, že napríklad členský štát koná rôzne. Aplikácia legislatívnych aktov je rozličná a v rámci prevencie je to tak, že by sme mali zlepšiť aj informačnú kampaň s ohľadom na dimenzie tejto témy, ako to vyzerá s obchodovaním s ľuďmi, aké prípady po to spadajú, ako sa dá proti tomu preventívne postupovať, čo sa stane s páchateľmi. Určite existujú cezhraničné, dokonca celosvetové siete takýchto páchateľov a preto treba cezhranične aj zasahovať je jedno, ktorým smerom. Napríklad v našich oblastiach e, vo FAM a LIBE je to niečo absolútne prioritné a v spolupráci s vami dúfame, že budeme môcť v nasledujúcich piatich rokoch e, progresívne prispieť k vyriešeniu tohto problému. Ďakujem, hovorí pani predsednička, pán Morgano. Grazie. E, le drammatiche cifre che ci sono... Ďakujem. Dramatické čísla, ktoré tu odzneli dnes ráno, tiež ukazujú, ako naliehavé je, aby EÚ a členské štáty konali v rámci jestvujúceho právneho rámca. Toto sme si už vypočuli. Spolupráca s občianskou spoločnosťou, s neziskovými organizáciami a najmä s náboženskými e, neziskovými organizáciami by sa mala posilniť. E, každý deň je potrebné e, vysporiadať sa s problémami obetí. Ja nechcem tuto vidieť len čísla, ale za nimi sa skrývajú reálni ľudia, ak v našich mestách a na našich uliciach, e, v našich štvrtiach sa niekto bude touto biedou zaoberať a taktiež ľudským utrpením, pretože sa obchoduje s ľuďmi. Toto je nová forma obchodovania s otrokmi. Je to niečo, čo po, e, je proti akýmkoľvek zákonom a pravidlám a je potrebné to trestať. Bolo pripomenuté, že 16 obetí obchodovania s ľuďmi sú deti a na nedávno usporiadanom seminári v rámci dialogu medzi Európskou komisiou a inými orgánmi bolo povedané, že tieto deti sa čiastočne naozaj predávajú. Ich cena je 40 tisíc eur to, tento problém má veľmi e, rozličné korene. Vidíme, že v spotrebiteľskom správaní našej spoločnosti e, sa objavuje snaha kupovať orgány, napríklad e, um, um, sa tu objavujú problémy s pornografiou, všetko, čo s tým súvisí, je veľmi širokou témou. Máme rezolúciu Európskeho parlamentu z februára, kde už sú uvedené konkrétne body a tieto sú v súlade s tým, čo ste uviedli a za čo sa vám chcem teraz poďakovať. Na záver by som rád ešte povedal, že my by z, musíme naďalej podporovať finančne či inak tie organizácie, ktoré pôsobia priamo na mieste. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Teraz uzavrieme zoznam rečníkov, pretože máme ešte 8 prihlášok do diskusie a musíme prejsť aj k ďalšiemu bodu rokovania. Pani Spinelli, prosím. Grazie, signora. Ďakujem, pani predsednička. A ďakujem pani Vasiliadu taktiež za veľmi dobré vysvetlenie situácie. Rada by som vyjadrila veľkú obavu v súvislosti s eh, nea aplikovaním, neimplementáciou príslušnej smernice. Vo všetkých členských štátoch existuje štúdia Inštitútu pre právne štúdie o rôznom nezohľadňovaní európskych právnych aktov v Taliansku. Napríklad chýba definícia pojmu zraniteľnosť chýba často zakotvenie príslušných povinných ustanovení, ktoré sú obsiahnuté v smernici, chýba časový harmonogram implementácie jednotlivých krokov, ktoré smernica predpisuje. Máme talianský systém, ktorý um, bohužiaľ nie je dokonalý. A čo sa týka ochrany obetí, toto je veľmi nebezpečné. A veľké úsporné opatrenia práve v oblasti ochrana, ochrany obetí a podvedených, tak tam vidíme veľké nedostatky. Chcela som sa ešte spýtať na to, čo si o tomto myslíte. Ďakujem, hovorí pani predsedníčka, pani Peti. Lepo, gospođo zahvaljujem vám na... Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Takisto ďakujem za túto správu a musím povedať, že žiadny človek nesmie zostať e, ľahostajný potom, ako si vypočuje všetko, o čom ste hovorili. 800 tisíc e, e, žien, mužov a detí sa stali obetemi obchodovania s ľuďmi v Európskej únii. Zhruba 60 z týchto obetí E, e, je občan, sú občanmi členských e, štátov únie. Je to moderná forma otroctva. Ide o trestnú činnosť, ale zároveň o veľmi získovú formu podnikania. Chcel by som opätovne upremiť vašu pozornosť na deti, na najcitlivejšiu, zraniteľnejšiu skupinu. Okrem toho, E, e, e, dnes sme svetkami nových fóriem obchodovania s ľuďmi na účely reproduktívnej činnosti. Hovoríme o náhradnom materstve, o nelegálnych adopciách medzinárodná e, e, e, odvetvie reprodukčných služieb je veľmi rozšírené. Ide o tzv. babetkový trh. Je tu aj reprodukčný turizmus, čo všetko potrebuje Európska únia, aby mohla úspešne bojovať aj s takýmito novými formami obchodovania s ľuďmi na, účely, na reprodukčné účely. Ďakujem veľmi pekne. Pani Mirmar. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade by som chcela poďakovať eh, pani Vasiliadu za veľmi eh, eh, intenzívnu prácu, činnosť. Chcela by som sa vydriť v mene pani Katry, ktorá je koordinátorkou a nemohla dnes byť pritomná. Pokiaľ ide o správu komisie, ohľadom uplatnenia smernice e, z roku 2004 e, o, e, pobytoch, o povoleniach na pobyt udelených občanov, ktoré sa stali obetemi obchodov s ľuďmi. Ako vnímate implementáciu tejto smernice v Únii a aké konkrétne opatrenia by ste odporúčili, pokiaľ ide o identifikáciu obetí obchodovania, ich informovanie o svojich právach vo všetkých členských štátoch a vnútroštátnej legislatíve? či máme nejaké agregované eh, údaje eh, eh, o rodovej problematike, o počte takýchto povolení na pobyt, a prípadne či prehodnotenie tejto smernice bude zohľadňovať aj rodové aspekty. Ďakujem. Pán Kirkup. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, eh, pani Veseliado, za veľmi zaujímavé informácie, ale aj za otázky, ktoré ste tiež eh, eh, položili. Otázky, ktoré budeme musieť riešiť počas nasledujúcich niekoľkých rokov. Ide o veľmi dôležitú prácu, chcel by som zdôrazniť otázku detí, ktoré sú súčasťou e, týchto migračných tokov, častokrát bez e, rodičov, bez prevodu dospelých a sú osobitne zraniteľné. Či máte nejaké predstavy o tom, čo by sa dalo urobiť e, pre takéto deti v prípade migrácie vo všeobecnosti? Thank you, Mr. Durek. Teraz pán Durek, prosím. Dziękuję bardzo. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa vám poďakovať za túto transparentnú zaujímavú správu, ktorá dobre zapadá do toho, čo sme aj my identifikovali v Polsku. Naše policajné zložky zistili, že veľmi často tá hranica medzi prostitúciou, pedofíliou a pornografiou je veľmi ne, nejasná a tieto javy charakterizujeme ako trestné činy, a veľmi často tie, e, tí ľudia, ktoré sú obete, sú veľmi podobní ľudia. Mali by sme uvažovať nielen o kriminalizácii využitia práce obetí obchodovania s ľuďmi, ale ak chceme bojovať proti dopytu, mali by sme bojovať aj proti niektorým kategóriám činnosti, napríklad ako je prostitúcia, povedzme vo Švedsku, vo Francúzsku prebieha teraz diskusia o tom, ako by sa mal použi- posudzovať každý prípad využívania ženy za peniaze a malo by sa to považovať za porušenie práv Boj s dopy, proti dopytu neodstráni tento zločin, ten sa dostane samozrejme do utajenia, ale obmedzí ho. Hovoríme predsa o ochrane ľudskej dôstojnosti aj na európskej úrovni a podľa mňa by sme tu mali uvažovať o tom, že aj na európskej úrovni budeme viac konať. Teraz pán Žarovský. Ďakujem veľmi pekne. A ja sa chcem poďakovať európskemu koordinátorovi za jasnú prácu. Chcem sa spýtať na konkrétny jav, ktorý ste spomenuli. Hovorili ste o nutenej práci na území Európskej únie. Hovorili ste o otrockých podmienkach E, ktoré, v ktorých žijú nielen oby, e, občania tretich štátov, ale aj občania Európ, členských štátov EÚ, napríklad zo Strednej Európy alebo z Rumunska. Chcem sa konkrétne spýtať, aké máte odporúčanie, čo navrhujete? Povedali ste, že žiaľ smernica ne, sa nevzťahuje na zamestnancov, respektíve na zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú obete obchodovania s ľuďmi z členských štátov, že sa kriminalizuje len využívanie ľudí z tretich štátov. Takže budete pracovať na tom, aby sa smernica zmenila a aby jej pôsobnosť e, obsahovala aj zamestnávateľov, ktoré ktorí zamestnávajú obete pôvodom členského štátu EÚ. Ja viem o prípadoch z Talianska, Holandska, možno poznáte situáciu v iných členských štátoch. A síce, že ak zamestnávateľia zamestnávajú obete obchodovania, tak musíme konať na európskej úrovni. Čo by ste vy chceli robiť na to, aby sa situácia zmenila? A teraz dávam slovo pani Valina. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň. Ďakujem pani Vasiliadu. Por un lado, ja la... Rada by som položila niekoľko otázok a prosím o odpoveď, čo robí komisia na to, aby dopyt, najmä čo sa týka sexuálneho zneužívania, sa znížil. A ako to vyzerá so spoluprácou s Interpolom? Čo sa deje, čo EÚ urobí? Ďakujem. Ďalšia rečníčka. Thank you. Um... Ďakujem veľmi pekne. Je pani Hannibal. Chcela som hovoriť o tomto poslednom bode, presne, a ďakujem vám aj za vašu veľmi jasnú správu. Je tam veľa faktov a informácií, ktoré sme možno predtým nemali, ale vy ste hovorili aj o prostitúcii a sexuálnom využívaní a rodovej rovnosti. A ja som správodajkyňa na tieto témy a preto mám o to osobitný záujem. Vy ste v svojej správe hovorili o tom, že 65 percent obchodovaných je obchodovaných v EÚ. A vzhľadom na to, a vzhľadom na to, že hovoríme o rodovej rovnosti, ako ste tiež povedali, tak tá otázka toho, ako tie riešime na európskej úrovni, je veľmi dôležitá. Máme teraz veľmi dobrý základ, máme vašu správu a ďalšie správy a aj veľa informácií a hovoríme tiež o znižovaní dopytu, čo je tu kľúčová oblasť. Takže hovoríme o znižovaní dopytu a to samozrejme neodstraní obchodovanie, ale obmedzí ho. A chcela by som sa spýtať, ako vy vidíte možnosť našich aktivít v rámci EÚ v tejto oblasti? Ďakujem veľmi pekne, pani Hannibal. A teraz konečný reč, posledný rečník, pani Mejer. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V Libe som viackrát hovorila, že je migrácia určitým zdrojom a že migrácia trpí a stáva sa zdrojom, pretože hranice nie sú dostatočne chránené. Ako si myslíte, že táto politika e, ochrany e, hraníc a migračná politika nahráva páchateľom? Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som dala slovo naspäť pani Vasiliadu, aby mohla reagovať na tento veľký počet otázok. Ja viem, že je to veľmi ťažké, ale chcem vás požiadať, keby ste sa pokúsili obmedziť na 5 minút, pretože máme ešte jednu dôležitú tému na programe. Ak nedokážete zodpovedať na všetky otázky dostatočne podrobne teraz, tak máme aj ďalšie metódy komunikácie a určite budete môcť uspokojivo reagovať na otázky kolegov iným spôsobom. Ďakujem veľmi pekne. Dostávam sa na začiatok mojej prezentácie. Ďakujem parlamentu za záujem o túto otázku a za to, aby bola stále zaradená do politického programu. Samozrejme, nemôžem odpovedať na všetky otázky, nemám dosť času na to, ale niekoľko vecí. Poprvé, prevencia. Začali sme štúdiu o prevencii, lebo komisia financovala e, miliónmi e, rôznych aktérov, aby zvyšovali povedomia a tak ďalej. Ale vôbec nevieme, či to funguje, aký to malo praktický dôsledok. Štúdiu sme začali preto, aby sme lepšie využívali našu prácu a peniaze. Um, máme menej obeti a podobne. Preto máme túto štúdiu. Aký je rozdiel medzi pašovaním a obchodovaním? Chcem tu znovu poukázať na že ako vyzerá táto situácia. Tu musím obhájiť naše členské štáty. Pred tromi rokmi naozaj, keď som začínala, sa robilo mení. Nebola stratégia, nebola smernica. A teraz dochádza k zvýšeniu informovanosti, väčšej mobilizácii, ale sme len na začiatku cesty. To si naozaj myslím, pretože smernica je veľmi novým nová legislatíva z minulého roku. Potrebujeme čas na to, aby sme videli účinky. A správa o implementácii smernice a trans správa, to je tá prvá správa EÚ o obchodovaní, čo bude na budúci rok, nám povedia viac o tom, ako to vyzerá v členských štátoch. Takže nebudem reagovať na, situáci- na otázky, ktoré sa týkali konkrétnych členských štátov. Lehotu sme mali v piatok na podanie vnútroštátnych národných správ, tie sme dostali a spracujeme ich, takže budeme vedieť oveľa viac o individuálnych členských štátoch a o tom, ako pracujú. Taktiež chcem povedať, lebo niektorí ste spomenuli občianskú spoločnosť veľmi správne, že my sme vyjadrili našu ochotu spolupracovať s občianskou spoločnosťou a títo predložia svoje vlastné správy, názory, stanoviska k tomu, čo sa deje na úrovni členských štátov a predložia svoje predstavy o tom, ako by sa mal zákon lepšie implementovať a my to zohľadníme v našej správe. Chcem povedať, že otázka súhlasu nie je vôbec relevantná v tomto kontexte, či sú to deti alebo dospelí, keď hovoríme o obchodovaní. Súhlas obete neexistuje v európskom zákone a keď hovoríme konkrétne o deťoch, tak si uvedomujeme, že niekedy dochádza obchodovaniu v rámci tej istej komunity alebo dokonca v rámci tej istej rodiny, ale to neznamená, že deti súhlasia alebo nesúhlasia. Musíme zabezpečiť, že rovnako stíhame pachateľov, zvyšujeme povedomie. A chcem ešte podať jednu vec. Povedzme si, že nejaká rodina obchoduje so svojimi deťmi. Kto má z toho zisk? Možno tá istá rodina. A kto to žiada? Kto žiada tie služby? Kto žiada tieto služby, povedzme, na pohľavné zneužívanie? Kto, kto e, stimuluje k tomu, aby sa išlo na ulicu. Keď mám 5 rokov a žobrem na ulici a dostanem peniaze, tak je to niečo zlé, niečo nesprávne a väčšina detí je takto povedzme zneužívaná. Ja to nechcem zveličovať, ale väčšina detí na ulici, ktorí teraz žobru, tie tam nie sú so svojou matkou, tie sú tam s inou ženou. Ja žiaden malý tam nebude sedieť dve hodiny a bez, pochyb, bez pojednutia a nič nerobiť. Nie, tieto deti sú nutené k tomu, aby boli ticho a sedeli na ulici a nie sú tam s matkou. Máme štúdiu o nutenom žobraní a máme nejaké informácie, ale pod údaje sú registrovaných Eh, obetiach, ale pracujú, eh, pravda je taká, že mnohé údaje nie sú nahlásené. Nie každý je registrovaný ako obeť, takže práve preto sa zameriavame na deti. Pokiaľ ide obchodovanie s orgánmi, ďakujem za túto otázku. Áno, je to tak. A už to povedali aj viacerí poslanci, nie je možné, že nikto nevie o tom, že obchodovanie prebieha. Niekto o tom vie, môže to byť lekár, farmaceutická firma, Niekto proste vie, niekto sa rozhodne zavrieť oči, alebo niekto si vôbec nechce pripustiť túto situáciu a našu zodpovednosť. A tu práve ide o implementáciu zákona. Predsa mnohé podniky vedia, že sú právne zodpovedné podľa článku 5 za to, aby vedeli a aby boli zodpovedné, keď ide o zamestnávanie obeti obchodovania. A potom máme smernicu o sankciách zamestnávateľov. Tam je to veľmi dôležité. A ja sa vás pýtam, máme legislatívu, máme smernicu, ktorá kriminalizuje zamestnávateľov obeti z tretich štátov, keď o tom zamestnávateľ vie a nemáme to v členských štátoch, Takže čo? Vytvoríme rovnaký právny rámec? Budeme sa tým zaoberať v súlade s článkom 23, to znamená, pozrieme si, aké opatrenia majú členské štáty, aby kriminalizovali to, ktorí vedome využívajú obete obchodovania a by sme mohli prísť s návrhom. Takže to príde v roku 2016, ale v mojich knihách je to zajtra. Takže začíname s tým, čo robíme v oblasti dopytu Robíme veľa a znepokojuje to ľudí. Ja chcem povedať, to nie je o zraniteľnosti, to je o dopite, to je o peniazoch a je to o peniazoch nielen pre nelegálny sektor. Na to pamätajte, hovoríme tu o legálnom sektore, ktorý robí, vyrába čisté peniaze z tohto. A keby sme toto podchytili, tak to odstránime rýchlejšie. Pokiaľ ide o, do, o dopyt, akceptujeme vašu správu, Eh, sledujeme vaše odporúčania. Zaoberáme sa teda otázkou kriminalizácie, ktorí vedome využívajú služby obetí a budeme pokračovať aj ďalej s našimi návrhmi na základe zistení. Môžem teraz povedať nie, ale môžem vám povedať, že právny rámec je jasný a Európska komisia vie, čo má robiť, pokiaľ ide o E, obchodovanie za účelom sexuálneho využívania a prostitúcia, s tým súvisí aj to vysokorizikový sektor. Niekto vo veľkej, v nemeckej policii vysoko povedal, že všetci tí, ktorí obchodujú za sexuálne zneužívanie, boli v, pr- e, v prostitúcii. Neznamená to, že tie dve veci sú rovnaké, ale znamená to, že musíme viacej robiť. A pokiaľ ide o e, krehké deti a mladistvých bez doprovodu, my nemôžeme ako komisia niečo urobiť. My potrebujeme systémy na ochranu detí, detí, ktoré sú sledované vo všetkých stupňoch Nezáleží na tom, odkiaľ sú, ako sú staré, ide o to, musíme tu vychádzať z toho, že sú to deti a potom ich musíme chrániť bez ohľadu na ich postavenie. Preto sme začali o prácu v oblasti systémov ochrany dieťaťa a potom ešte musíme mať väzby a e, e, väzby s azylovou a migračnou politikou, áno, ale musím povedať, že sa musíme zamyslieť nad tým, že väčšina zistených obetí by mohli byť preto, že sú občania EÚ. Väčšina obetí sú občania EÚ. Takže to nie je len otázka migračnej politiky, ktorú tu musíme riešiť. Musíme sa e, zaoberať tým, ako zabránime viktimizácii týchto ľudí. To, a to, ako sledujeme peniaze, sledujeme peniaze vo všetkých formách a vo všetkých sektoroch, kto má z toho zisk, vedome či nevedome. A pokiaľ nebudeme riešiť e, dopyt po všetkých formách vykorisťovania, tak nikdy sa nikde nedostaneme. Musíme zákon implementovať a toto zákon hovorí. Ďakujem vám veľmi pekne. You, uh, Ďakujem pekne pani doktor Vasiliadu, doktorko Vasiliadu. Myslím si, že e, vaša správa e, bola veľmi komplexná. Máme málo času, ale cieľom e, smernice 2011 bolo vytvoriť koordinátora pre uplatnenie veľmi zložitých smerníc a problematik v súvislosti s pristahovalectvom a azylom. Mm Takže počas jedného rána nemohli sme to všetko vyriešiť, ale e, myslím si, že ste maximálne dobre e, e, priblížili veľmi zložité záležitosti. Členské štáty sa zapodívajú týmito vecami, ale vyzývam vás, aby ste si poznačili pripomienky poslancov. Takisto aj moja kolegyňa z výboru FAM Eh, hovoril o tom, že eh, musíme konať, musíme hľadať možnosti na to, je jasné od eh, poslancov, že chceli by mať podstatne detaľnejšie informácie, i keď si uvedomujem, že problematika je mimoriadne zložitá. Takisto videli ste, že pripomienky boli veľmi opodstatnené. Myslím si, že dnes sme sa iba dotkli povrchu tejto problematike Samozrejme, neposkytnem vám na tento účel 5 eh, hodín, ale kolegovia, eh, eh, ktorí sa viedrili, chápu, že nedokážeme prebrať celú správu za, počas časového slotu, ktoré ste nám vyčlenili. V každom prípade veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na stretnutie v budúcnosti. A teraz sa ospravedlňujem pred našou ďalšou, ďalším eh, hostom, pani Kristínou, eh, ktorá tu zastupuje OSN. Dúfam, že to stihneme, lebo máme veľmi malo času. Takže je jasné, že obchodovanie s ľuďmi je globálnym problémom. Ospravedlňujem sa pred našou hostou za to, že sme to tak mm, e, e, veľmi urýchlenie e, zapracovali. Myslím si, že dnes ráno naozaj bolo treba venovať viac času činnosti koordinátorov, čiže ide o globálnu správu o obchodovaní s ľuďmi. Ospravedlňujem sa za oneskorenie. Samozrejme, že predpokladám, že nás oboznámite so súhrnom tejto správy vzhľadom na to, že ide o globálnu záležitosť, máte veľké skúsenosti s tým. Mohli by ste, prosím vás, priblížiť e, e, nám podstatu tejto správy, prípadne venovať sa niektorým otázkam, ktoré zostali nezodpovedané. E, opakujem, že sa ospravedlím za to, že máme veľmi málo času. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte by som úvodom vyjadrila vďaku za túto príležitosť e, e, viedriť sa e, na tomto fóre. Mám stručnú prezentáciu v PowerPoint. Chápem, že máte časové obmedzenia. Takisto cítim sa tu trošku cudzia, som zo systému OSN, takže toto prostredie pre mňa je neobvyklé. Predseda povedal, že sme tu všetci e, cudzinci, ale som z inej organizácie. Takže keď hovoríte o obchodovaní s ľuďmi, my hovoríme e, o obchodovaní e, e, e po anglicky e, trafficking in persons and not in human beings. E, takže Úrad pre drogy a trestnú činnosť zverejňuje globálnu správu už niekoľko rokov, to je už štvrtá správa. E, a teraz máme e, dve súčasti tejto správy. Tú tenšiu, ktorá zahrania globálny a regionálny pohľad, pohľad a máme podrobnú e, správu s profilom všetkých tých krajín, ktorým sme sa venovali. A tu sme zahrnuli 128 štátov a príslušné profily týchto štátov sú obsiahnuté v samotnej správe. Tu vidíme e, e, rozsah našej globálnej správy a tie štáty, ktoré nie, reagovali na náš dotazník, sú zväčšie v Afrike a e, Ázii. Niektoré zásadné zistenia ktoré sme urobili na základe analýzy. Predovšetkým k obchodovaniu s ľuďmi dochádza všade zistujeme, e, e, že obete 152 e, štátoch boli zistené v viac ako 100 krajinách za obdobie roku 2010 až 2012. Takisto boli zistené v 124 štátoch. Takisto identifikovali sme 510 jednotlivých prúdov takéhoto obchodovania. E, e, e, čiže ľudia sa stavajú obetemi z rovnakých destinácií a sledujú do rovnakých destinácií teda z rovnakých zdrojových krajín a sledujú rovnakých destinácií. Samotné tieto trasy, ktoré sme identifikovali, v prípade transregionálneho obchodovania. Čiže keď ide o obchodovaní medzi e, rôznymi kontinentmi sú e, e, viaceré niekoľké úzly, jednak Blízky východ, ďalej Severná Amerika, Karibik a potom Stredná východná Európa. Hlavnými zdrojmi štátmi sú krajiny Južnej Ameriky a Afriky na juh od Sahary a z východnej Ázie. To znamená, že všetky títo prúdy ľudí smerujú z e, chudobnejších e, k bohatším e, regionom, To vidíme na základe jednotlivých regionov alebo aj štátov. Cez, obchodné s ľuďmi to je cez hraničná trestná činnosť. Často krát sú tam pachateľe vo vnútri štátov ako povedala moja predrečnička, e, obchodovanie e, s ľuďmi e, zvyčajne sa realizuje v jednotlivých regiónoch alebo subregiónoch. 34% sa realizuje vo vnútri krajiny a zvyšok je cezhraničný. To znamená, že gro, väčšin, gro obetí, ktoré sme identifikovali, to sú cudzinci, e, ale sa stávajú obetemi e, obchodovania e, v rámci jednotlivých regionov alebo subregionov. Ak sa pozrieme na páchateľov trestnej činnosti, zistíme, že väčšina z nich je občanmi krajín, kde boli odsudené 64 Eh, odsúdených páchateľov sú občanmi toho štátu, kde boli odsúdené eh, odsudení. Eh, takisto sú tam určité percentá cudzincov z rovnakého regiónu alebo z istných regiónov, ktorí boli odsudení v tej, tej krajine. Takisto stále viac zistujeme, že sa Mm, e, že e, trestný čin sa pachá mm, nielen na účely e, sexuálneho vykoristovania. Globálne 53% obetí prípada na obete sexuálnej, sexuálneho vykoristovania, 40% sú obetemi nutenej práce a potom sú menšie skupiny Počas e, ostatných rokov sme zistili, e, že dochádza ku zvýšeniu počtu obetí e, nutenej práce. Nie je to však až tak zastúpené v krajinách Európskej únie, ale stále viac v ostatných regiónoch sveta a to ilustrujeme na základe regionálneho porovnania. Vidíme, že v Európe to je uvedené červenou farbou, posledný riadok. Tu červenou farbou uvádzame percento e, sexuálneho vykoristovania 66%. Takto vyzerá v krajinách Európy a Strednej Ázie. 26 e, prípada na e, nutené práce. Mm, v Južnej Ázii, Východnej Ázie, v Pacifiku situácia je úplne odlišná tam naopak 64% e, obetí e, e, sa stávajú obeťami nutených prác. Takže situácia je veľmi odlišná v rôznych regiónoch. Takisto aj ženy sú veľmi angažované v tomto obchodovaní ako obete a páchateľky. Asi 32 žien sú páchateľky. To je podstatne viac ako v e, iných formách trestnej činnosti, kde je to na úrovni 10 až 15 Takisto, ak analizujeme e, zloženie obeti e, vo svete, na ženy prípada zhruba 49 ak tam pridáme aj dievčata vo veku menej ako 18 rokov, zistíme, že 70 zistených obetí e, e, to sú ženy. Takisto sú tu menšie skupiny dospelých mužov a chlapcov. 70 e, žien obetí sa stáva obetiami sexuálneho vykoristovania, ale ak sa pozrieme globálne na obete obchodovania, na účely eh, nutených prác zistíme, že 35 žien pri mm, obeti sú ženy. To znamená, že eh, muži sa stávajú obetemi obchodovania predovšetkým eh, na účely nutených prác na rozdiel od žien. Ako sa už o tom hovorilo viackrát, obchodovania s deťmi je tiež na vzostupe po celom svete. Zelenou farbou ukazujeme zistené prípady Eh, obeti dievčat a počas ostatných desiatich rokov, rokoch percento eh, dievčat sa zvýšilo z 10 na 21 percent. A to je veľmi znepokojujúce. Tu máme tiež značné regionálne rozdiely v Európe a Strednej Ázii. 18 zistených obetí eh, to sú dievčatá E, v Afrike na juhod od Sahary viac ako 60 takýchto obetí to sú deti. Ďalej, e, keď analizujeme legislatívu a kriminaliza- kriminalizáciu tohto druhu trestnej činnosti, zistíme, že viac ako 2 miliardy ľudí nemajú tú ochranu e, podľa príslušného protokolu OSN Protokol proti obchodovania e, s ľuďmi e, nadobudol činnosť v roku 2003 a ak analizujeme legislatívu, zistíme, že iba 9 krajín e, nemajú žiadnu legislatívu v tomto smere, ďalších 10 krajín majú iba z časti realizovanú takúto legislatívu. To znamená, že iba časť pachateľov sa stane E, terčom trestného stíhania. Ale ak spočítame obyvateľstvo tých krajín, kde majú aspoň čiastočnú legislatívu, alebo vôbec nemajú žiadnu legislatívu, zistíme, že ide o 2 miliardy. A to je naozaj obrovské množstvo ľudí. Avšak v oblasti legislatívy e, máme e, pomerne vysokú úspešnosť, ale pokiaľ ide o bezstretnosť, E, zhruba v 15% krajín nedochádza k odsúdeniu páchateľov tejto mm, trestnej činnosti počas ostatných dvoch rokov, rokov a ďalších 26% krajín odsúdili menej ako 10 páchateľov. Čo je smutné, je to, že sa situácia e, počas ostatných 10 rokov nezmenila, zostáva stabilná a nedochádza e, k zvýšeniu počtu e, odsudení. Takže na tomto ukončím svoju prezentáciu. Táto správa je k dispozícii na našom sajte a som ochotná vám poskytnúť aj vytlačené kopie. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za tieto informácie o angažovanosti OSN v tejto problematike už 10 ročia. Táto správa je naozaj veľmi dôležitá a chcem povedať, že tlmočníci súhlasili zostať o niekoľko minút dlhšie. Ak máte kolegovia otázky, tak, by sme, tak ich môžete položiť teraz predstaviteľom OSN. Tak poprosím stručné otázky. Nech sa páči. Um, za prezentáciu. Ja mám dve otázky. Um, ja mám, ja mám dve otázky. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. Chcem sa spýtať, či ste sa podrobnejšie zaoberali aj oblastiami, v ktorých sú využívaní títo uh, novodobí otroci, aké sú to odvetvia, uh, kde pracujú a druhá moja otázka smeruje k tomu, že narastá aj počet detí, ktoré sú nútené bojovať vo vojnách. Či ste sa zaoberali aj touto štatistikou a či máte nejaký prehľad o, o týchto deťoch, ktoré vlastne v rannom veku dostanú zbran do rúk a musia bojovať. Ďakujem pekne. Chcem sa spýtať, či sú ešte nejaké ďalšie otázky. Takže ako vyzerá vaša spolupráca, aké máte štatistické kontakty, ako si vymieňate aj údaje s inými orgánmi, organizáciami, ktoré pokrývajú túto problematiku. Spolupracujete s EÚ e a vymieňate si informácie, koordinujete činnosť, i keď ide teraz samozrejme o globálny problém, ja to rozumiem. Ja Neviem, či máte o tomto informácie a viete sa k tomuto vyjadriť. Možno, že môžete aj povedať niekoľko slov na záver, takže ďakujem ešte raz tlmočníkom za to, že to zostávajú. Ďakujem veľmi pekne. Takže najprv som nemala sluchátka, nepočula som dobre, ale vy ste sa ma pýtali na tých um, otrokov, potom aj na také veci, ako sú deti vojaci pokiaľ ide o detských vojakov, tým sa musíme zaoberať. Máme takúto časť aj v správe. Zistili sme veľmi znepokojujúci počet detských vojakov, najmä v Afrike, v oblastiach rôznych konfliktov. A sú to deti, ktoré boli obchodované na účely boja. A potom je tu ďalší aspekt a to sa neobmedzuje len na že deti sa používajú ako vojaci, ale je tu, sú tu aj iné formy vykorisťovania, vrátanie pohlavného vykorisťovania. Takže máme informácie aj o tomto a situácia nie je veľmi dobrá, musím povedať. Pokiaľ ide o, o otrokov a ak tu máte na mysli nutenú prácu a ďalšie formy, obchodovania, tak sme zistili rôzne typy nútenej práce a otrokárskych praktik, ale nie o všetkom sme mohli podať správy, lebo legislatíva nie je dostatočne jasná v niektorých krajinách a nevieme celkom presne, či tu ide o otroctvo v súvislosti s obchodovaním, takže ja mám problém sa k tomu vyjadriť, ale máme otrokárske praktiky zachytené v niektorých krajinách a niekde sú stíhané podľa legislatívy pre obchodovanie, pretože len takýmto spôsobom dokážeme zabezpečiť práva pre obete. Potom, pokiaľ ide o spoluprácu, s orgánmi EÚ, tak myslím si, že to je veľmi dobrá myšlienka a skutočne máme plán, aj sme konali v tomto smere, pretože ako hovoríte, je veľmi dôležité vzájomne e, sa doplňať a doplniť európsky obraz o celosvetový obraz pretože obchodovanie sa vyskytuje povedzme aj v regióne, ale okrem toho je tu strašne veľa nadregionálnych prvkov a keď si zoberiete Európu a najmä západnú Európu, tak my sme zistili, že je to naozaj takým ústredným bodom pre mnohé národnosti. Zistili sme, že občania 130 krajín e, e, sa nachádzajú v západnej Európe Takže je tu veľká rozmanitosť rôznych štátnych príslušností a mali by sme spolupracovať, lebo hovoríme o tých istých javoch, tých istých problémoch, máme tie isté závery, ale predsa len sú tu určité veci, ktoré sa líšia a bolo by dobre, keby sme si vymieniali informácie, lebo sa navzájom doplňajú. Ďakujem veľmi pekne za vašu správu a určite budeme ďalej pestovať kontakty s vami. Chcem sa spýtať kolegovia, či máte niečo v rámci rôzneho. Ak nie, tak dovolte, aby som uzavrel, ukončil dnešné rokovanie.